A teraz ďalší bod programu. Tu máme správu pani Hübner. Medziinstitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva. A prvou rečničkou bude pani spravodajkyňa Hübner. You, uh, Ďakujem za slovo, pani predsednička Rada by som na úvod povedala, že podľa pravidla 140 rokovacieho pradku parlamentu e, predseda Európskeho parlamentu môže podpísať medziinstitucionálnu dohodu po tom, čo ju príslušný výbor preskúma. A príslušným výborom je teda výbor pre ústavné záležitosti a ešte potom, čo parlament tento dokument schváli. Ja e, odporúčam túto dohodu o lepšej tvorbe práva a jej podpis predsedom. Súčasné e, pravidlá pochádza z roku 2003 a to bolo ešte pred rokom 2004, e, keď sa Európska únia rozšírila o ďalších 10 členov a ešte samozrejme pred súpodnou platnosti Lisabonskej zmluvy parlament vyzval k no, opätovnému prerokovaniu medziinštitucionálnej dohody z roku 2003, tak aby bola vzata do úvahy aj Lisabonská zmluva a taktiež najlepšia overená prax a taktiež, aby to bolo zosúladené s moderným chápaním agendy o lepšej tvorbe práva. Takže sme boli radi, keď nová komisia pána Junckera v januári 2015 sa zaviazala preskúmať e, nové možnosti medzi inštitúciálne dohody medzi Radou, parlamentom a Európskou komisiou. Výbor pre ústavné záležitosti taktiež prispel e, k stanovisku Európskeho parlamentu pre e, rokovania o, dohody, o revízii dohody z roku 2003. Potom konferencia predsedov odsúhlasila návrh, že pán Guy Verhofstadt bude hlavným negociátorom v úzkej spolupráci s výbormi, výborom pre právne a pre ústavné záležitosti. A potom v decembri 2016 konferencia predsedov odsúhlasila e, novú dohodu a taktiež uznesenie o schválení medziinštitucionálnej dohody E, ktoré bolo schválené výborom pre ústavné záležitosti, o ktorom sa bude zajtra hlasovať, obsahuje výsledky rokovania. Taktiež e, tento text e, vyzýva k zosúladeniu tejto dohody s ďalšími medziinštitucionálnymi dohodami a Taktiež sa tam identifikujú určité otázky, ktoré je treba riešiť na technickej a politickej úrovni schvalujeme túto dohodu, odporúčame jej e, prijatie. Taktiež je e, potrebné riadne vykladanie e, procedurálnych pravidiel pre dobrú implementáciu dohody. Teraz vám chcem pripomenúť, aký je obsah tejto novej dohody. Je to e, viacročné a každoročné plánovanie. Je to spôsob, akým ako Európska komisia potom podáva nadväzné kroky k iniciatívam parlamentu. Taktiež e, informácie ohľadom sťahovania legislatívnych návrhov, obsahuje e, príslušné nástroje pre transparentný zákonodárny proces. Myslíme si, že hodnotenie vplyvu malo byť komplexné a vyvážené, že malo brať do úvahy taktiež e, scenár, kedy neexistuje žiadna regulácia. Ďalej, hodnotenie vplyvu by nemalo nahradiť e, politické rozhodovanie. To je taktiež veľmi dôležité a ešte ďalšou dôležitou otázkou je eh, tzv. gold plating, predávanie vlastných pravidiel zo strany členských štátov, prílišná administratívna záťaž pre občanov a podniky, predovšetkým malé stredné podniky. Čo sa týka delegovaných a vykonávacích aktov, tam sme pokročili kupredu, ale parlament dnes očakáva rýchlu dohodu medzi tromi inštitúciami ohľadom vhodných kritérií pre e, vyjednanie a stanovenie e, delegovaných a vykonávacích aktov v súlade s Lisabonskou zmluvou. Na záver chcem povedať, že som preskúmal mala obsah novej medziinštitucionálnej dohody a výbor AFCO taktiež po preskúmaní tohto dokumentu identifikuje určité body, ktorým sa musíme ďalej venovať. E, tieto body bude ďalej analyzovať v rámci e, spoločnej iniciatívnej správy e, výboru pre ústavné záležitosti a výboru pre právne záležitosti Veríme, že nová medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva bude dôležitým nástrojom pre vytvorenie a rozvinutie eh, otvorenejšieho, transparentnejšieho vzťahu medzi inštitúciami, aby sme mohli lepšie tvoriť právo v záujme európskych občanov. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Henis Plaschart, ktorá tu pred časom bola našou kolegyňou, sedela medzi nami. Ďakujem. Pani presnička, som veľmi rada tu môžem zase byť. Pán podpredseda, vážení poslanci, Takže toto je taká diskusia, kde sa schádzame my všetky inštitúcie a snažíme sa zlepšiť posilne našu spoluprácu. A som veľmi rada, že No, dochádza k tomuto dôležitému kroku v medzižutociálnych vzťahoch. S touto novou dohodou sme spoločne vytvorili sadu pravidiel ohľadom toho, ako lepšie slúžiť našim občanom a podnikom. Nebudem opakovať celý obsah dohody, len spomeniem pár bodov, ktoré to dokazujú. Budeme mať spoločnú diskusiu ohľadom našich legislatívnych priorít a taktiež vyberieme tie, ktoré podľa všetkých troch inštitúcií by mali byť hlavnými prioritami pre nadchádzajúce roky. A v období, kedy Európska únia je vnímaná ako rozdrobená, je dôležité ukázať, že sme jednotní, vyslať signál e, toho, že máme pred sebou spoločné ciele a že chceme spoločne čeliť e, veľkým výzvam. Čo sa týka hodnotenia vplyvu, tak súhlasíme s tým, že európska legislatíva by mala byť na, založená na informovaných rozhodnutiach, a, pretože informovaný legislatívny proces je politický a nie technokratický a my ako spoluzákonodárci máme zodpovednosť aj povinnosť voči našim občanom aby sme zaručiť, že pokiaľ sa budeme rozhodovať, tak budeme mať dispozícii všetky relevantné informácie a vezmeme ich do úvahy. V tomto zmysle sa správne zdôrazňuje aj dôležitosť malých a stredných podnikov, pretože oni sú zásadné pre podporu zamestnanosti a rastu v Európe. My sme sa zaviazali k tomu, že odbúrame prílišnú e, administratívnu záťaž a reguláciu. Komisia e, alebo záväzky komisie sú plne zakotvené v príslušných dokumentoch. E, táto dohoda, tam nám nejde o znižovanie noriem ochrany, ale skôr o to, že je treba pri e, vytváraní novej legislatívy si všetko dvakrát premyslieť. E, medziročný prieskum ktorý bol vykonaný, nám ukáže, akým, ktorým spôsobom a ktorým smerom sa zamerať. Budeme mať takú spoločnú platformu pre diskusiu, kde sa budeme môcť e, rozhodovať ako ďalej, tak aby sme pritom zbytočne nezaťažovali e, úrady občanov a podniky. Taktiež sme sa dohodli na tom, že z väčšej mieru transparentnosti našej práce pre občanov, a to by som chcela zdôrazniť, že prebehne spoločná diskusia ohľadom legislatívnych spisov. To možno znie tak technicky pre vaše uši, ale je to veľmi dôležité. Ľudia musia byť schopní pochopiť, ako pracujeme Takže potrebujeme aktívnejšiu spoločnú komunikáciu. A ďalej, to je veľmi dôležité, rada a parlament sa dohodli na mnohých bodoch, kde môžeme posilniť našu spoluprácu ako spoluzákonodárci, ako napríklad zaručiť účinnejší postup, pričom budeme rešpektovať e, e, zásadné body, ktoré sú zásadné pre každú z našich inštitúcií a musíme sa snažiť lepšie pochopiť vzájomne naše stanoviská a toto nám snať umožní lepšie rokovanie. V tomto kontexte by som chcela oceniť aj konštruktívny prístup parlamentu aj komisie pri e, vytváraní opatrení na nastolenie lepšej e, dôvery v členských e, štátoch, čo sa týka vykonávacích delegovaných aktov. Dámy a páni, dúfam, že prispieme k vytvoreniu dobrého rámca, dobrej atmosféry pre diskusie, ktoré budú konštruktívne, ktoré povedú k riešeniu našich spoločných problémov. Áno, sme si vedomi toho, že táto dohoda je výsledkom kompromisu a nie všetky aspekty boli vyriešené k plnej spokojnosti každej inštitúcie. Niektoré body boli citlivé, ťažké, a museli sme dosiahnuť vyváženosť, avšak verím, že táto dohoda vyvážená je a rada dohodu víta a 15. marca e, ju e, formálne schváli Rada pre všeobecné záležitosti. Musíme teraz využiť dynamiku momentu a musíme zistiť, ako čo lepšie slúžiť našim občanom a podnikom. Predsedníctvo preto implementáciu a nadväzné kroky zaradilo v tejto súvislosti vysoko na náš zoznam priorít. Uvidíme, ako presne zorganizujeme našu ďalšiu spoluprácu s parlamentom a s komisiou. A taktiež chceme potom e, diskutovať o našich každoročných prioritách. Predsedníctvo sa predovšetkým chce pozrieť na to, ako sa rada stavia k hodnoteniam vplyvu a ako e, sa postaviť k balíčku, ktorý predstavuje komisia. A samozrejme chceme zaručiť e, kompletnú transparentnosť v celom tomto procese. Pani predsednička, chcem zdôrazniť, že predsedníctva rada budú naďalej pracovať v úzkej spolupráci s parlamentom aj s komisiou, aby sme zaručili účinnú, účinnú uplatňovanie implementáciou tejto dôležitej dohody. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi komisárovi Timmermansovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Keď sme dosiahli dohodu v decembri, mm, bol som na jednej strane rád, že máme dohodu, ktorá nás posúva vpred, ale ja osobne by som bol radšej videl ambicioznejšiu dohodu v mnohých oblastiach. Avšak realizmus prevládol a nedalo sa presvedčiť ľudí, aby spravili ten krok navyše, tak sme sa dohodli na tom, čo je stále lepšie ako to, čo sme mali predtým. Ale pre mňa je pohár stále na poli plný pri tejto dohode. Prečo je dôležitá? Pretože sa musíme pozerať na ten celý politický cyklus. Musíme kontrolovať všetko, čo robíme, keď robíme zákony a na tom pracujú tri inštitúcie a všetky inštitúcie boli nespokojné s daným stavom a preto sme to chceli zlepšiť. Dovolte, aby som spomenul niekoľko z nich a chcem zopakovať, že máme tri rôzne pohľady a nikto z nás nedostal 100% toho, čo chcel. Avšak chcem zdôrazniť niektoré výsledky, ktoré považujem za zásadné. Vykonávacie a delegované akty. Návrh by mal uľahčiť budúce diskusie spoluzákonodarcov a uvoľniť slepú uličku v mnohých jednotlivých spisoch. Komisia tiež zabezpečí väčšiu transparentnosť, pretože umožní zainteresovaným stranám oboznámiť sa s textom delegovaných a implementovaných aktov pred ich prijatím pokiaľ ide o ročné a viacročné programovanie, medziinstitucionálna dohoda zabezpečuje intenzívnu spoluprácu medzi inštitúciami a určuje priority v ročných a viacročných programoch a určuje prioritné súbory spisy pre legislatívny postup pokiaľ ide o regulačnú e, spôsobilosť, všade sa uvedie, ako sa bude legislatíva monitorovať a hodnotiť v budúcnosti, aby sme mohli preveriť, či funguje tak, ako sa plánovalo. Tento program komisie taktiež bude zohrávať kľúčovú úlohu pri zjednodušení existujúceho súboru zákonov a zníži neprimeranú, nepotrebnú legislatívnu záťaž bez toho, aby oslabil nejaké naše sociálne a environmentálne ciele. To je to najdôležitejšie, keď sme začali s touto prácou Nechceli sme znižovať byrokraciu za cenu zníženia našich nárokov, noriem. Naopak, my chceme zvyšiť naše normy, ale znížiť byrokraciu, transparentnosť. Ak budeme spoločne pracovať v inštitúciách a vypracovávať spoločné platformy pre delegované akty, ako aj pre spôsob spolurozhodovania, takto tvoríme rozhodovanie aj verejnej kontrole. Je dôležité pamätať na to, že rámcová dohoda medzi parlamentom a komisiou stále platí v plnej miere a komisia je, sa jej bude predržiavať, pretože je základom spolupráce medzi našimi dvomi inštitúciami. Myslím si, že toto je vyvážený výsledok. Zopakujem to, i keď nie všetky moje ciele sa dosiahli. Je to vyvážené pre inštitúcie a ja dúfam, že parlament môže podporiť tento výsledok, ktorý schválili vyjednávači. Je to dobré aj pre verejnosť, aj pre podnikateľov a podniky. A chcem sa poďakovať pani Hübnerovej za jej vynikajúcu správu. Máme silné politické posolstvo z troch inštitúcií, ktoré hovorí, že berú vážne lepšiu reguláciu, zohľadňujú malé a stredné podniky, človeka na ulici. E, ako môžem e, to, dobre, bez toho, aby sme mali zbytočnú reguláciu. My chceme lepšiu reguláciu. Všetky inštitúcie to chcú, aby sme takto dosiahli najefektívnejšie žiaduce ciele. Ak to parlament schváli, ak schváli túto novú dohodu, komisia je pripravená okamžite začať pracovať parlament a, s parlamentom a radom, aby zaručili včasnú implementáciu, tak aby sme spolu mohli prinášať konkrétne výsledky pre občanov a podniky. Najmä komisia by mohla začať plniť svoj záväzok o zosúladení existujúcich e, postupov s Lisabonskou zmluvou a takto by sme mohli pripraviť nový register delegovaných aktov. To je niečo, čo parlament tiež chce. Ďakujem veľmi pekne. Prvé chcem pogratulovať pánu Timmermansovi k tejto dôležitej iniciatíve, ktorý sa venuje od začiatku svojho pôsobenia v komisii. A taktiež chcem pogratulovať pani Hübner tejto správe. Myslím si, že táto správa je veľmi komplikovaná, pretože si vyžadovala veľa konsenzu a ona ju úspešne dokončila. Taktiež chcem pogratulovať kolegovi Markusovi Piperovi, ktorý sa zaviazal a zasadil o to, aby malé stredné podniky boli v medziinštitucionálnej dohode dobre chránené. A taktiež e, chceme tam objasniť e, určité e, body, ktoré súvisia s malými strednými podnikmi a preto by sme ich mali chrániť. A naše návrhy EPP boli zohľadnené a tomu sme radi. Je to zásadný text, ktorý povedie k tomu, aby sme zlepšili našu legislatívu, odborali administratívnu záťaž, predovšetkým pre malé stredné podniky. A čo sa týka subsidiarity, tak tá nám umožní vytvárať legislatívu len tam a vtedy, keď je to možné, teda keď je to potrebné. Som veľmi rád, že pán Timmermans hovorí o problémoch, ktoré sa riešili eh, v priebehu rokovaní čo sa týka Spojeného kráľovstva, tak tam sa vyjadrili aj v tom zmysle, že e, tento, um, táto dohoda je zásadná, preto aby sa odborala prílišná administratívna záťaž. A toto nám potom umožňuje pracovať ako parlament, ktorým sme. Dovolte, aby som začal tým, že jasne poviem, aké stanovisko socialistickej skupiny, aké bolo počas rokovaní. Samozrejme, my sme za zlepšený a lepší systém pre zákonodarcov, aby vedeli, aký je dopad toho, čo robia, aké sú potenciálne náklady, ktoré môžu takto vyvolať. To je samozrejme zásadné. Avšak, vždy sme hovorili, že to musí byť komplexné posúdenie. Nejde len o znižovanie nákladov pre malé a stredné podniky, aj keď to je veľmi dôležité, je to aj o tých nákladoch a záťaži, záťažiach iného druhu, Nejde tu len o legislatívnu prácu, ale aj o náklady, ak sa nebudú pripravovať zákony, zák, e, teda náklady pre spotrebiteľov, verejné zdravie, verejný rozpočet, pre životné prostredie, pre to, ako fungujú naše e, súťažné politiky. Toto všetko treba zohľadniť. Posúdenie vplyvu musí byť komplexné, musí tam byť skutočná analýza nákladov a prínosov Taktiež nesmieme zabúdať na to, že hovoríme o legislatívnej práci na európskej úrovni. Ak sa nám to podarí, ak budeme mať spoločné pravidlá pre náš spoločný trh, tak nahradíme 28 rozdielných a protirečivých súborov vnútroštátnych zákonov. Jednoducho veci pre podniky zjednodušujeme, znižujeme administratívnu záťaž. To je súčasť rovnice. A naša tretia starosť bola, aby ten postup posúdenia vplyvu bol poradný. Tam nie je žiadne právo veta. My ako volení zástupcovia musíme mať konečné slovo. Predstavte si, pred 30 rokmi, keď išlo o, o Medzinárodný deň žien, by sme mali posúdenie vplyvu rovnaká pláca za rovnakú prácu a výsledok by bol, to stojí veľa podniky, radšej to neurobme. Samozrejme, že by sme takúto radu prekonali a prijali politické rozhodnutie. A e, dohoda splňa naše obavy v tomto smere, preto to budeme úplne podporovať. Podporujeme aj tie zmeny v programovaní transparentnosti a podobne. Tešíme sa na jej schválenie a na prácu pre, e, na jej implementácii. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani McIntyre. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička ja vítam túto dohodu, je to krok správnym smerom, ale podobne ako pán komisár, a ja by som si želala, aby bola ambicioznejšia, Reforma EÚ musí byť neustály proces, priebežný proces. Nemôže zostať stáť pri tejto medziinstitucionálnej dohode zníženie administratívnej záťaže, byrokracie, najmä pre malé a stredné podniky, je samozrejme zásadné pre našu konkurencieschopnosť v globálnej ekonomike. Moja politická skupina určila tri kľúčové priority tejto dohody MSP teda test MSP a konkurencieschopnosti, zníženie záťaže a nezávislosť eh, preverovania legislatívy tu vidíme vytvorenie takejto rady pre kontrolu legislatívy. Je to prvý krok na to, aby sa dosiahol jej nezávislosť. V tých prvých dvoch bodoch musím zvať, že medziinstitucionálna dohoda odráža text e, záverov rady z februára, konkrétne znižovanie záťaže a ciele. Toto bola kľúčová časť rokovaní môjho premiéra Išlo o zjednodušenie regulácie a určenie cieľov pre znižovanie administratívnej záťaže. To bude dobre pre celé EÚ. Jednoduché veci by mali fungovať lepšie pre EÚ a nie len pre UK. Takže v tejto dohode sú veľmi dôležité veci, vrátanie posúdenia vplyvu, niektoré e, ustanovenia o revízii a silná regulačná simplifikácia. Mimoriadne ma teší záväzok e, E, e, každoročne kontrolovať záťaž, aby sme zabranili nadmernej regulácii a zjednodušili existujúcu legislatívu. Ak si niekto myslí, že Británia by sa mala na tom lepšie v reformovanej EÚ, tak ja musím povedať, že reforma je zásadná. A táto dohoda je ďalším krokom správnym smerom na pokračujúcej ceste reformy. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom je pani Pakazartundua. Ďakujem. Pani Hübner, predsednička výboru AFKO, jasne e, vysvetlila, aká je cieľa, aký je cieľ správy, o ktorej budeme zajtra hlasovať a odsúhlasila a odporúčila nám, aby sme správu odsúhlasili. Vytvárať legislatívu je komplikované, a to predovšetkým pokiaľ je to pre pol miliardy ľudí v 28 krajinách. Potrebujeme dodržiavať princípy primeranosti a subsidiarity a potrebujeme, aby tá legislatíva bola kvalitná a zároveň ľahko zrozumiteľná a uplatniteľná. Táto dohoda vo všeobecnosti súvisí s lepším pochopením noriem s lepšou spoluprácou medzi inštitúciami, medzi spoluzákonodárcami a aby sme na jednej strane dokázali odhadnúť náklady a na druhej strane dopad legislatívy. A máme tu taktiež malé a stredné podniky, na ktoré sa často neberie v rôznych európskych politikách ohľad nie je ľahké vytvárať spoločne legislatívu, pretože inštitúcie majú veľmi e, dôležité technické špecifika a európsky občania si často myslia, e, občania si často myslia, že žijeme v nejakej vzdialenej galaxii. A my chceme e, si získať dôveru občanov aj touto dohodou. Touto dohodou Európsky parlament odstránil určité prekážky, ktoré sme identifikovali a vytvorili sme e, vyrovnanejšiu atmosféru pre vytváranie legislatívy a myslím si, že sú to dobré výsledky, pán Timmermans, aj čo sa týka e, hodnotenia vplyvu. Okrem toho sa odbúrajú taktiež e, rôzne administratívne požiadavky. Budeme bojovať proti prílišnej regulácii, ale aj proti absolútnej deregulácii, pretože ani jedno z tých dvoch vecí nie je správne. Taktiež tu bol e, tlak tých, ktorí sú národnými populistami. A myslím si, že sa nám do, podarilo dohodnúť realistickú, pragmatickú dohodu. A Európskej únii. Týmto dávame e, dobrý právny rámec, v ktorom potom môžeme pracovať a my sa teda určite dohodu podporíme. Teraz pán Ďakujem veľmi pekne. Dnes hovoríme o dohode medzi Komisiou, Radou a Európskym parlamentom ktorej cieľom je zlepšiť interný proces, legislatívny proces, tak aby inštitúcie pracovali racionálnejšie, aby politiky lepšie fungovali, aby sme šetrili čas a peniaze. Po dlhých rokovaniach sa nám nakoniec podarilo dostať pozitívny návrh s pozitívnym obsahom. Je dôležité, že v centre pozornosti sú ekonomické aspekty a nie sociálne, odborári, odborárske organizácie boli zahr- zatlačené na okraj a vyvoláva to otázky, že či hlas Európskeho parlamentu bude v legislatívnom procese posilnený, alebo či nedošlo k posilneniu postavenia komisie je mnoho problémov pri budúcnosti inštitúcií a myslím si, že by sme mali byť pripravení zmeniť spôsob uvažovania a neuvažovať len o záujme nejakej malej menšiny. Mali by sme sa pozerať na názory väčšiny a počúvať, čo hovoria občania prostredníctvom inštitúcií, ktoré priamo volia. Priama účasť občanov by mala byť prioritou EÚ aby sme posilnili demokraciu, dokonca aj na úkor byrokracie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Za tými slovami lepšie e, robiť predpisy, lepšie regulovať, pán Timmermans. Kto by vlastne mohol povedať, že by chcel vydávať horšie zákony? Ale ja, sa, ja mám obavy, že tu je trošku ešte skrytá aj ideológia teda e, ideológia nie je lepšie vydávať predpisy, ale menej, menej. Opatuje sa, opakuje sa to práve pokiaľ ide o tento hemicycle, hemicycle e, tá záťaž administratívna, tá záťaž Európy nie je ale administratívna, ona je sociálna, je administratívna, sú to nezamestnaní, sú to utečenci, sú to problematiky, ktoré e, tejto Európe e, čelia. A to vôbec nie sú veci administratívne. Takže to je tá ideológia, podľa mňa. Jednoducho menej, menej e, robiť predpisov. Ide o to, aby sa, sú to snahy, aby sa oslobodili trhy. Ale treba si klásť otázku, akú chceme Európu a pre mňa Európa, ktorá vydáva predpisy, to je Európa, ktorú ja zastávam, ktorá chráni kvalitu ovzdušia, vôd, zdravie. To nie je Európa byrokracie, kde budeme platiť funkcionárov za, to, aby sa e, pozerali na to, k čomu sme už viac e, rokov nevydávali predpisy. O tom sníval už Kafka. Európa je peklom. Ďakujeme ďalšia rečnička. Dohoda ktorú sa chystáme e, prijať, je kompromisom na najmenšom spoločnom menovateli. Európsky parlament je priamo volený obyvateľmi, preto sme mohli žiadať i viac. Proces, ktorý e, bol na toto zvolený, nebol však procesom najlepším. My ako 5 e, hviezd by sme žiadali väčšiu transparentnosť. Už vopred, pretože Občania musia vedieť, čo sa vyjednalo a kým nie sa to dozvedieť až následne. Bolo by potrebné, aby občania mali lepší nástroj transparentnosti, lepšie zverejňovanie a lepšie, lepšiu informovanosť e, o e, e, aktoch prenesenej právomoci, pretože tu vidíme pôsobenie lobbystov, napríklad v prípade Volkswagenu, alebo potom je tu otázka akta prenesenej právomoci. Nerozumieme, prečo by to malo byť v platnosti v roku 2017. My by sme žiadali povinný register transparentnosti pre všetky európske inštitucionálne e, postupy, keď sa zaoberáme reguláciou pre občanov. Ďalšia rečnička, ale prosíme i s mikrofónom. Uh, mikrofón Použite prosím mikrofón. Musím pripustiť, že čítanie tejto správy ma zarazilo. Nie je tu nič konkrétne. E, Slová sú veľmi vágne. E, veľké vyhlásenia k transparentnosti e, ma vyslovene rozosmiali. Ale vidím tu tú neprehľadnosť, vidím tu vplyvy lobbystov v inštitúciách a tak sa nemôžem smiať, ale je to hnev ktorý ma prepadá. Keď sa pozriem na smernicu o vysielanie, vysielanie pracovníkov, pokiaľ ide o Francúzov, tak vidím, že le, európska legislatíva nemá za cieľ e, pomáhať ľuďom, ale pomáhať ultraliberálnym dogmám a niekoľkým, nad, e, niekoľkým všemocným nadnárodným spoločnosťam. Je tu i úsilie vôbec nevydávať predpisy, aby si každý svoje e, základné práva hľadal sám a sám sa o nich rozhodoval E, sloboda ľudí, e, suverénna sloboda v každej národnej krajine je ten jediný základný najdôležitejší princíp. Ďakujeme teraz na slovo pán Šupflin. You, Ďakujem pani podpredsednička komisie, pani pred, e, predsednička. Toto je prvá dohoda od roku 2003. Je veľmi, veľmi dobre načasovaná Legislatíva by mala ukazovať politickú vôľu, upravovať určitú oblasť a robiť to čo najefektívnejšie. Ale legislatíva sa ne, nedieje náhodne. Jej cieľom je čo najlepšie veci formulovať. Takýto je predsa politický proces. Legislatíva, a to bolo jasné z tejto diskusie, sa musí e, vyhýbať e, extrémom prílišného e, vydávania zákonov, aj nedostatočného vydávania Musí tu byť konzultácia e, všetkých e, zainteresovaných, nielen tých, ktorí majú najlepšie zorganizované lobistické e, činnosti. Záujmy i tých menších musia byť zohľadnené. Mám na mysli napríklad malé a stredné podniky. Legislatíva zahrania i politickú dimenziu, ktorá potom sa pretaví do legálneho, legislatívneho pardon, procesu. Máme tu delegované legislatívne akty s veľkým významom. Toto stretnutie politiky a práva vždy bude citlivým a politici by si mali uvedomať, že je nemožné e, robiť predpisy na všetky situácie. V ideálnom svete e, lepšia legislatíva e, by mala byť pre všetkých európskych obč- občanov i samotné európske občianstvo. Ďakujeme teraz pani Bresso. Eh, Ďakujem pekne. Podpis tejto medziinštitucionálnej dohody a vynikajúce je výbornou správou pre EÚ v období kríz, kedy hranice kompetencie jednotlivých inštitúcií sa presúvajú čoraz viac. Eh, chcem poďakovať našej predsedkyni pani Hübnerovej, pánu Korbetovi i ďalším vyjednávačom ktorí sa usilovali o dosiahnutie dohody. Podľa mňa je to dobrá dohoda, prináša zmeny, ktoré aktualizujú predošlú dohodu z roku 2003. Dialog so sociálnymi partnermi a malými a strednými podnikmi sa bude naďalej rozvíjať. Ich prínos bude posudzovaný v legislatívnom procese čoraz viac a tiež sociálny dopad a dopad ekologický E, bude zhodnocovaný. Táto nová dohoda zaručuje väčšiu transparentnosť v priebehu vyjednávania a Európskemu parlamentu dáva väčšiu váhu v každoročnom plánovaní. A to sme už dlho žiadali. Preto všetko môžem potvrdiť, že je to dobrá dohoda, ktorá je významným krokom, ak už nie k ušej únii, tak stále ušej spolupráci medzi inštitúciami. Samozrejme, čaká nás práca na implementácii, tá začne zajtra a je potrebné, aby sme sa o to spoločne usilovali. Lepšia tvorba právnych predpisov už to znamená, aby z našej hlavy i zo stolu zmizla predstava vlastnej vlajky. Ďakujeme pánu Ujazdovský. Koleżanki i koledzy, E, nie jestem takým... Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, nie som až taký e, e, silný zástanca to, tohto, tejto požiadavky ako predrečníci. Podľa mňa to je nie je dobre využitá šanca na úspory pri regulovaní. Som presvedčený, že v každej etape zákonodorstva by mala byť tá fáza posudzovania dopadov čo by malo byť v centre pozornosti, by malo byť preverovanie konkurencieschopnosti. A potom je tu ešte tento rozpor, buď subsidiarita, alebo e, čo si čo celkom dobre nechápem, náklady chýbania e, európskeho. To je vlastne výzva k centralizácii a nadprodukcii legislatívnych predpisov. Som teda za to, aby sme vsádzali na subsidiaritu. I v Európskom parlamente sú tu predsa uh, E, činnosti na rokovacom poriadku Európskeho parlamentu. Ja som za to, aby sa e, samotným parlamentom využívalo viac e, možnosť subsidiarity. Nie som teda ale všeobecne taký entuziasta ako moji predrečníci. Teraz má slovo pán Telička. Vážený pán predseda, vážené vážená pani ministerka, ja som bol entuziastický, toto bola jedna z priorit, keď som bol ešte v parlamente národnom pamätám si stretnutie z novembra 2014 s pánom Timmermansom, kde sme si vymenili názory. Rozumiem vašim dnešným slovám, že ste mali vyššie ambície. I ja som ich mal, ale realita je taká, že mnohí z nás mali ambície nižšie. Takže to, čo máme dnes pred sebou, je kompromis. Kompromis, ktorý by mohol, bolo možné na, e, e nazvať poloplným, možno trochu viac než poloplným pohárom Myslím si, že by mohol byť plný tým, že budeme implementovať. Ja som e, s pánom Ferovštátom ako e, negociátorom užšie spolupracoval. Podobne ako partneri a kolegovia, i on odviedol veľmi dobrú prácu. Myslím si, že tu máme dohodu, ktorú dnes môžeme implementovať, tak aby ten pohár bol plný. Jeden z príkladov, jeden e, z príkladov by mohol byť ten, Veľmi stručne je e, e, prieskum administratívneho zaťaženia. Toto je pre nás tou príležitosť a kom, komisia bude mať možnosť a odvahu ukázať, kto čo navrhuje, čo sa deje v každom sektore, ako sa členské krajiny správajú, aký bude potom rozdiel medzi návrhmi predloženými a legislatívou, ktorá sa e, dosiahla a čo je vlastne skutočný zákon, ktorý zišiel e, z parlamentu. Toto e, je to uspokojenie v porovnaní s tým, čo som ja hľadal. To je ten nástroj, ktorý by, ktorý by sme mohli plniť prísľuby. Bude na nás, ako táto dohodu budeme implementovať. Thank you, president. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani Hübner v svojej správe zdôraznila eh, potrebu eh, viec konkrétnych predpisov pre transparentnosť osobitne potom trialógy. Ja súhlasím, ešte pred dvoma týždňami výbor pre právne záležitosti Jury prišiel k rovnakému záveru. Transparentnosť je nevyhnutný komponent. Medziinstitucionálna dohoda dáva dobrý základ otvorenejšej interakcii medzi inštitúciami EÚ. Nemyslím si však, že táto dohoda sama o sebe je do, postačujúca. Nemali by sme sa zastaviť teraz na poslednej, e, na, na polceste. ceste lepšia legislatíva znamená lepšiu administratívu. Ja som mala možnosť pripravovať návrh nariadenia o otvorenej, efektívnej e, európskej administratíve, ktorá sa čoskoro zavedie tu v pléne e, v budúcich e, týždňoch. Pán minister, pani ministerka, ktorá tu bola poslankyňou, dobre pozná túto, túto prácu administratívne e, činnosti by mohli zjednodušiť zložit, zložitú situáciu a mohla by sa znovu nastoliť viera e, spoluobčanov. A ja budem neustále vyvíjať úsilie smerom k lepšej legislatíve a lepšej administratíve. Ďakujem. Slovo má teraz pán Eiker. Európska únia kontroluje rybolov, obchod, poľnohospodárstvo, Máme tu dominanciu v legislatíve, máme zahraničnú političnú službu, chceme spoločnú políciu, chceme otvoriť hranice pre e, Spojené kráľovstvo, chceme novú, Európska únia chce novú armádu, nechce sa vzdať svojej e, spoločnej meny. Ja vám v tom, z tej súvislosti dám radu ak chcete lepšiu legislatívu, zastavte. Všetky tieto pravomoci patria národným suvereným krajinám. Nepatria sem, ako náhle Spojené kráľovstvo bude e, slobodné a bude si znovu vykonávať tieto právomoci, tým bude to lepšie. Teraz má slovo pán Píper. Ďakujem, pani predsedajúca. A e, ak mám veriť niektorým predrečníkom, tak toto je ten veľký deň. Ale chcem ešte e, pripomenúť návrh pôvodnej komisie v trialógu. Mnohé sa zmiernilo E, pohár je poloplný, povedal pán komisár e, Timmermans. Vidíme to i na tom, že pán e, hlavný vyjednávač pán Verhofstadt tu ani nie je. Rada tu je zúčastnená. Ide tu odstraňovať byrokracie, ide o trošku viac nezávislosti pri posudzovaní dopadov. Pozitívne je to, ako číta tieto vety parlament, to cíti zo správy pani Hübner Veľká, veľký skok to ale nie je, pretože komisia chcela lepšie e, e, predpisy pre gold plating. Prečo to oslabila rada, prečo to oslabil parlament, komisia e, chcela e, silnejšie zaviazať radu a parlamentu. Prečo rada a parlament to oslabili? Komisia e, chcela e, každoročné predpisy, e, zoznamy pred, nových predpisov. Preto to parlament a rada oslabil, oslabili komisiu Petra v rukách, pokiaľ ide o byrokraciu EÚ. Bez hlasovania parlamentu dôležité pokroky smerom k väčšej transparentnosti nemožné a zmizli bohužiaľ e, európsky e, občania oveľa lepšie teraz zis, e, e, majú ťažšie zisťovať, kto je naozaj zodpovedný, za ktorú fázu, ktorých predpisov, v ktorej fáze. Toto by bolo naozaj, bolo by si bývalo zaslúžilo viac než ten poloplný pohár. Ďakujem. Pani Kaufmann. Medziinstitucionálna dohoda, o ktorej budeme zajtra hlasovať, je dobrou dohodou, je dobrým podkladom pre spoluprácu európskych inštitúcií, ale je aj dobrou správou pre občanov. Prečo? Pretože toto dohodou jasne dávame najavo, že kritiku berieme vážne, že chceme spoločne zlepšiť náš zákonodárny proces, Chceme e, taktiež zlepšiť e, tvorbu práva, chceme odbúrať byrokraciu. Ešte by som chcela zdôrazniť ďalší aspekt. Pre pri lepšej, e, lepšom zákonodárstve nejde o počet zákonov, ale skôr rozhodujúca kvalita. Napríklad environmentálne štandardy, ochrana spotrebiteľov, posilniť práva zamestnancov. Toto od nás očakávajú občania a na tom, e, podľa toho potom budú aj inštitúcie posudzované. Pani van Bosset. Thank you very much. Uh, Milí kolegovia, hovoríme o niečom, čo by malo byť samozrejme. Inštitúcie sú preto, aby lepšie pripravovali zákony. Zákony, ktoré sú ľahko realizovateľné, ktoré E, vedú k zníženiu administratívnej záťaže, ale zmluva to neodráža. Táto dohoda to neodráža. Táto dohoda, ktorú sme dosiahli, má ešte veľa, čo treba na nej zlepšiť. E parlament bol zastúpený Guillaume Verhofstadtom, ktorý chce po európsky poriadok a to znamená, že nehají tieto záujmy tak, ako by sme si to predstavovali. Nedostatok transparentnosti v celom procese e, sa ďalej zachoval. Dúfajme, že v budúcnosti sa to zlepší. My chceme novú Európu. Stará Európa už neexistuje. Ďakujem. Ďakujem. Teraz eh, pani Anderson. Pán Anderson. Už eh, je tu dohoda medzi radou, parlamentom a komisiou Hľadom toho, ako by EÚ mala legislovať. V budúcnosti sú, tejto dohode sú dobré aj zlé veci, ale najlepšie je to, že návrhy komisie už nebudú môcť paralizovať a blokovať legislatívny proces. Otázka je, či bude príliš veľa hodnotení vplyvu. Samozrejme je dobré analyzovať, hodnotiť vplyv a dopad, ale je treba sa zamyslia nad tým, aký to bude mať napríklad na, predstavovať náklady pre výrobcov, napríklad pre výrobcov e, chemikálií, e, nebezpečných chemikálií, ale taktiež aké by to predstavovalo náklady, pokiaľ by tieto e, chemikálie neexistovali. Takže myslím si, že pokiaľ budú dva protichodné hodnotia vplyvu, tak to môže paralizovať celý proces. Ďakujem, pán Zvievka. Ďakujem, pani predsednička. Chcem e, podporiť tých, ktorí povedali, že nie sú úplne spokojní čo sa týka rokovaní o medziinstitucionálnej dohode, my sme očakávali trochu viac a podarilo sa nám tam udržať aspoň to, čo sme tam chceli udržať. Takže toľko sa dá povedať a samozrejme budeme hlasovať za e, správu a za túto dohodu, pretože tá dohoda je potrebná len nebudeme sa brániť ďalším rokovaniam, pokiaľ budú potrebné, ale chceme, aby to, čo je v dohode stanovené, aby to bolo rešpektované zo strany všetkých troch inštitúcií. V tomto parlamente diskutujeme každý rok o správe výboru pre právne záležitosti ohľadom lepšej tvorbe práva čo sa týka európskeho priestoru e, spravodlivosti. Ale všetkým musíme mať dobrý návrh a potom ten musí mať priaznivý vplyv. A ja som trochu smutný, my sme sa snažili za EPP, ale čo sa týka hodnotia vplyvu, tam sme toho veľa nedosiahli. Napriek tomu, že máme teda záruku od komisie, že budú vykonané ďaleko siahle konzultácie. A tu chcem povedať, že budeme čoskoro hovoriť o vysielaní pracovníkov. To je dôležité, ale myslím si, že by sme sa nemali vzájomne potlapkávať po, ramen, po ramenách. Ďakujem pani Ford aby sme mali e, silnejšie hospodárstvo, lepšiu prosperitu a aby sme podporili zamestnanosť, e, tak e, potrebujeme odbúrať byrokraciu, administratívnu záťaž, znížiť náklady pre podniky a aj verejné úrady, keď sa snažia plniť princípy európskej legislatívy. Táto nová dohoda bude medzi parlamentom, Európskou komisiou a 28 členskými štátmi a Eh, napomôže lepšie tvorbe práva. Ale mohli sme zajsť ďalej. Eh, Európska komisia nám slúbila, že pôjde sektor po sektore, rok po roku, aby odbúrala prílišné náklady a byrokraciu pre podniky. A naše hospodárstvo očakáva, že tento slub bude aj splnený. Komisár, parlament a členské štáty pracujme na plnení týchto slubov. Teraz pán Svoboda. Vážená pani predsednička, pán podpredseda komisie, pani ministerka, hovorím ako predseda výboru pre právne záležitosti. Do našej právomoci spadá aj zdokonalovanie tvorby právnych predpisov. Je pozitívne, že máme novú dohodu, avšak Európsky parlament v tejto oblasti už v minulosti stanovil určité stanoviská, ktoré sa podarilo do výsledného textu dostať len čiastočne. Preto pár poznámok niekoľkým aspektom. Poprvé, hodnotenie vplyvu je dôležitým nástrojom pre kvalitu právnych predpisov a takémuto hodnoteniu patrí aj to, aby nové predpisy nespôsobovali prílišnú administratívnu záťaž pre jej užívateľov, ich užívateľov. Taktiež nezávislosť hodnotenia vplyvu. Toto je jedna z našich hlavných priorít, ktorú sme naďalej plne nedosiahli. Po druhé, nová dohoda si vyžaduje ďalšie nadväzné kroky, napríklad čo sa týka e, vykonávacích a delegovaných aktov, len vtedy bude tá dohoda plus minus kompletná. Taktiež musíme sledovať implementáciu dohody ako celku, pretože len tak budeme mať skutočne funkčný nástroj, ktorý splní svoju úlohu. Preto výbor pre právne záležitosti spoločne s výborom pre ústavné záležitosti, bude sledovať výklad a implementáciu novej dohody prostredníctvom správ z vlastnej iniciatívy a taktiež e, spoločnej skupiny pracovnej skupiny. Pán Radev. Ide o dosiahnutie oveľa lepšej dohody. Ten text je síce akceptovateľný, ale nie postatočný. Mali by sme mať jednoduchšie zákony, aby sme nezvyšovali ešte byrokraciu, každoročná evaluácia administratívneho zaťaženia. Už to je nástroj, ktorý nám umožňuje vyhodnocovať výsledky Budeme týmto pádom môcť zdôrazniť eh, malé a stredné podniky. Treba tiež jasne rozlišovať medzi návrhmi legislatívnej komisie a tiemi, ktoré prinášajú členské krajiny. Týmto spôsobom Brusel by eh, v prípade problémov nebol ten, na ktorého sa poukazuje prstom. Konzultácie verejné nám umožňujú priradiť väč, väčšiu pozornosť efektom novej legislatívy na konkurencieschopnosť každoročné štúdie administratívneho zaťaženia a zaťaž, e, štúdie dopadov nám môžu byť dobrými nástrojmi. Dúfam, že e, predpisy tohoto, tejto dohody sa správne budú aplikovať a že prispejú k lepšej európskej legislatíve, ktorá bude mať kvalitu. Ďakujem. Ďakujem pani Tomášič. No, už každopádne e, zdieľam tie ob- obavy, pokiaľ ide o nedostatok ev- evaluácie. Tieto malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou európskej ekonomiky. 80 súkromného sektoru. Všetci e, seriózni e, zákonodavcovia by mali e, pritom e, brať e, na ohľad tieto záujmy. V tomto zhromaždení navrhujeme evaluáciu dopadov, pokiaľ ide o dostatočné pripisovanie významu malým a stredným podnikom, ktoré e, zamestnávajú e, e, mnoho ľudí a ktorí prispievajú k reálnej rovnosti, pokiaľ ide o legislatívy a pokiaľ ide o ďalšie akty. Kvalita je oveľa dôležitejšia než kvantita. Verím, že budeme môcť zrušiť túto reglementačnú gilotínu, ktorá znamená preťaženie, dodatočné záťaže. Ide o to, aby sme mohli mať lepšie zamestnanecké miesta. A teraz prichádza spontánna rozpráva. Dám slovo všetkým, čo majú záujem, ale musíme dodržiavať pridelený čas, ako prvý hovorí pán Kaputo na minútu. Grazie, prezidente. Ďakujem, pani predsednička. Vítam túto medziinstitucionálnu dohodu a chápem ju ako dobrý základ pro transparentné vzťahy medzi inštitúciami s cieľom lepšie vytvárať legislatívu v záujme občanov EÚ. Je to dobrá myšlienka s ohľadom na potrebu zmeniť právny základ. Je treba využiť nástroje na lepšiu legislatívu, ako je napríklad hodnotenie vplyvu, verejné konzultácie, špecifické analýzy, o všetko dôležité aspekty a tie opatrenia, ktoré sú tu stanovené, predstavujú určite krok kupredu. Avšak si myslím, že je nutné sa hlbšie zaoberať vzájomným prístupom k informáciám, aby sme zaručili skutočnú vyváženosť a paritu v celom legislatívnom postupe a aby sme zaručili lineárny princíp medzi inštitúciami. Ďakujem. Pani predsednička, európske zákonodárstvo bolo už raz porovnané s cyklistikou. Stále musíte šlapať do pedálo, pretože než spadnete z bicykla. A my e, skutočne to robíme a máme stále nové legislatívne akty, nikto nevie, koľko ich presne je. A takýchto cyklistov a pedálovačov je aj na komisii veľmi veľa a veľmi veľa administratívnych úradníkov. No teraz si pripomíname, na čo sme sa dohodli na začiatku Európskej únie. Je treba legislovať a vytvárať legislatívu len vtedy, pokiaľ to dáva zmysel a taktiež v také miere, v aké to dáva zmysel. Týmto je sa treba riadiť a vždy si to treba pripomínať. A už je jedno, čo si myslíte o Európskej únii ako takej. Eh, ďakujem. Takže tri kľúčové eh, myšlienky ohľadom tohto procesu zvaného lepšia tvorba práva a ohľadom medziinstitucionálnej dohody. Áno, takže lepšie a ako? Po druhé, koho zájmom to má slúžiť? Hovoríme tu o záujmoch veľkých nadarovných spoločností? Alebo otázka, prečo toto kritérium je také dôležité, preváži snad nad sociálnymi a environmentálnymi e, kritériami. Mm, ďalej, legislatívny proces rozhodovania spôsob bude taký, že komisia dostane väčšie právomoci a zákonodárci budú mať menšiu možnosť zasadať tohto procesu, predovšetkým poslanci. Tretia vec. Tie dobré úmysly sa nepretavili do konkrétnych krokov, čo sa týka prístupu k dokumentom, tak tam naďalej sú ešte veľké prekážky v rámci celého procesu. Vieme, že Všetko sa to odsúhlasuje zatvornými dverami. Pán Kastaldo, ďakujem, pán predseda. Na začiatku tejto rozpravy sme sa spýtali, či, potre- či máme pohár na, pol- na poli plný alebo na poli prázdny. Záleží na tom, ako sa na to pozeráme. Môžeme sa takto pozerať na túto dohodu z obidvoch strán. Áno, došlo k e, pokroku, Napríklad pri plánovaní hovorí sa o hodnotení dopadu, ale potom sa musíme pozrieť na to, kto bude robiť toto hodnotenie za komisiu. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak bez pochyby je to veľmi dôležitý bod pre naše hnutie. Avšak nezabúdajme na to, ako má legislatíva vyzerať aby sa tým nebo, sa neskrýval trojský kôň, ktorý bude vo skutočnosti rozvíjať korpus práva, ktorý máme pre občanov, spotrebiteľov v záujme nadnárodných firiem. Potom je tu procesný, procedurálny aspekt, jednotný vyjednávač, ktorý nemal mandát v e, plnej miere. To nebolo najlepšie riešenie. Taktiež žiadame väčšiu transparentnosť v trialógu Potrebujeme, aby sa rokovalo skôr podľa ducha zmluv. Taká, takéto politike nemožno vyjednávať. Pán Steviros? Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Snaha zlepšiť legislatívny proces v EÚ je to, čo sme svetkom. A keď ste v začiatkoch a v prvom roku E, legislatívneho procesu, to by bol veľmi dobrý názov pre diplomovku, dizertačku, ale my musíme žiť v realite a musíme e, realizovať zásady správneho legislatívneho procesu a e, dohoda nie vždy odráža želania jednotlivých výborov vo výbore, ale takáto dohoda nie je presná veda a veľmi ľahko môže degenerovať do experimentálnej vedy na e, úkor pokusných králikov. A teraz pán Parekvi. Ja by som sa chcel pripojiť ku kolegom a pripomenú dve, dva dôležité body v tejto dohode. Poprvé, je to poprvýkrát, čo sa vytvára taký postup, kedy komisia musí reagovať na návrhy právnych aktov z tohto parlamentu. Stanovuje sa tam lehota troch mesiacov na to, aby komisia zareagovala a prišla s nadväznými krokmi na iniciatívy, ktoré vzniknú v tomto parlamente. Ja si myslím, že toto sme, túto sme dosiahli veľmi veľa, pretože uh, často tu máme rôzne e, iniciatívy a právne návrhy, ktoré potom sú uložené do šuplíku na komisia, ale sa mi to nevemenuje. Takže toto je veľmi dôležitý bod. A taktiež je dôležitý záväzok e, za, e, ručiť lepší prístup k dokumentom aj parlamentu, aj rady, a toto skutočne bude len nahrávať legislatívnemu procesu. Marias. Teraz pán Marias. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Často kritizujem komisiu za byrokraciu, za e, konflikty, ktoré vznikajú v trojke aj v súvislosti so zmluvami. A tu sa musím ale teraz obrátiť na parlament, Pozrelo sa byro na novú byrokraciu, ktorá bude degenerovaná novým spôsobom. To znamená, aká bude táto úloha, ktorá tu vznikne. Videli ste to byrokratické monštrum, ktoré sa vybudovalo. Zoberme si napríklad miestných asistentov. Hovorím o našej inštitúcii a bývate napríklad v Tesalonikách tak budete musieť mať špecifický typ zmluvy, ktorý bude pod hlavičkou slobodného poskytovania služieb a obávam sa, že sú tu rôzne rigidnosti, ktoré nám neumožnia získať služby a bude sa to veľmi ťažko realizovať bola, kedy sme mali 5 strán pokynov a pravidel a predpisov a nie 150 pekne. Teraz pani López. Ďakujem za slovo. Väčšina Európanov už vie, že Európska únia nie je demokratickou inštitúciou. Nemôže byť, pokiaľ vyžaduje Eh, alebo podmenuje platbu dlhov eh, poskytovanie verejných služieb a taktiež upiera eh, útočisko utečencom z vojen, ktoré sama podnecuje. Taktiež potrebujeme organizované triedy robotníkov, ktoré by bránili svoje zájmy proti oligarchom. Avšak táto formálna možnosť sa nám upiera. Pokiaľ Parlament nemôže byť e, e, komorou, ktorej sedia e, zástupcovia ľudu a nemôže tak konať, tak to taktiež nie je dobré. Máme tu nevolený orgán, ktorý môže konať a to je Európska komisia. Ale my nechceme len doplňať potreby trhu. Vidíme, že sa tu ničia slobody a náš Európsky parlament s tým musí niečo robiť. Teraz dávam slovo pánovi podpredsedovi Timmermansovi. Len niekoľko slov k tomu, čo som počul. V prvom rade nechápem, ako, si, ako niekto môže povedať, že keď robíme niečo pre MSP, je neoliberálna politika. Ja to jednoducho nechápem. Ak môžeme pomôcť MSP v celej Európskej únii, tak, že ľudia, ktorí majú malé podniky, môžu pracovať na nich miesto toho, aby strávili hodiny a hodiny nad zbytočnou administratívou, môžu prijať ďalších zamestnancov. Ako je toto neoliberálne? a chceme vytvoriť viac pracovných miest tejto EÚ, budeme musieť začať predsa s malými a strednými podnikmi. To je to najlepšie, čo máme. A tento program, táto dohoda nám dáva ďalší zámer, ďalšiu koncentráciu na to, čo to znamená pre MSP, pretože oni sa nedokážu brániť tak dobre ako veľké podniky v bruselských lobby a preto si myslím, že sa máme zamerať na pomoc MSP, aby mohli lepšie pracovať. Druhá poznámka je, pán Duro sa veľmi tu narozohnil, a bál sa, že tu robíme nejakú škodu a hneval sa, že znižujeme sociálne normy, environmentálne normy. A ja som sa spýtali o skupiny stále. Uvedte mi tri príklady. Tri príklady, kde táto komisia prišla s návrhmi, ktoré by viedli k nižším sociálnym alebo environmentálnym normám. Dva. Jeden, nič. Tak skôr ako sa začnete vzrušovať, by možno bolo dobre, keby ste sa porozprávali s ostatnými členmi skupiny, aby ste vedeli, o čom hovoríme. A napokon dovolte, aby som jasne zopakoval, pre mňa je toto začiatok procesu. Tá cesta ako, a spôsob, ako to budeme implementovať, ukáže, či naozaj dokážeme lepšie pripravovať legislatívu alebo nie. To nie je len o tom, aby sme mali menej regulácie na európskej úrovni. Je to aj o tom, aby sme racionálnym spôsobom sociálne, environmentálne a ekonomicky zodpovedne a udržateľne odstránili červenú pásku. A 20, odstránili 28 rôznych systémov a našli jeden európsky systém. Takže ja som naozaj hrdý na to, že máme túto dohodu. A zopakujem, že ja by som si bol želal, keby sme dosiahli viac. Ale toto je koncenzus medzi tromi inštitúciami a rôznymi politickými pohľadmi. A myslím si, že je to základ pre naozaj lepšiu reguláciu kontrolovanú vonkajším svetom, lebo budeme transparentnejší, zapojíme viacerých a využijeme aj odbornosť platforme Refit a takto získame hybnú silu, aby v budúcnosti najmä naše MSP neboli zbytočne zaťažované nadmernou reguláciou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Teraz chcem poprosiť pani ministerku Henis Plašert, aby sa vyjadrila. Ďakujem veľmi pekne. Áno, posúdenie vplyvu je dôležité a som presvedčená, že to posilní legislatívny proces v rade aj v parlamente. Som presvedčená, že nové posúdenia vplyvu umožňa inštitúciám lepšie posúdiť dopad legislatívy hneď na začiatku procesu. Posúdenie vplyvu samozrejme ale nemá obmedziť úlohu zákonodarcov, či už je to parlament alebo rada. Má to len byť a slúžiť ako pom- nástroj, pomocka, takže súhlasím s tými, ktorí tu povedali niečo na túto adresu, e, že posúdenia vplyvov sú len pomôcka, pretože my, zákonodarci, v konečnom, slo- e, v konečnom kroku príjmeme politické rozhodnutie, ale čím lepšie bude posúdenie vplyvu, tým lepšie bude fungovať spolurozhodovanie. Pán Piper spomenul otázku gold plating. Podľa mňa je tento text jasný, jasne určuje zodpovednosti inštitúcií členských štátov proces implementácie a transpozície legislatívy EÚ. Je dôležité, aby sme si všetci jasne uvedomili a videli, aké aspekty vnútroštátnej legislatívy majú európsky charakter a ktoré aspekty sú výsledkom vnútroštátneho pohľadu alebo zámerov. To je veľmi jasne uvedené v tejto dohode. Toto znenie odráža želanie EP, ako aj stanovisk národných parlamentov, ktoré zohrávajú špecifickú úlohu v procese implementácia. Ja viem, že pán Piper chce ísť ďalej, pokiaľ ide o cold plating, ale stále si myslím a dúfam, že dokáže akceptovať, že pohár je poloplný, ako povedal pán podpredseda, ale poloplný pohár môže byť ešte stále potešením na to, aby sme ho vypili. Viacerí z vás spomínali význam zvýšenej transparentnosti. Zdôraznila som to už predtým a chcem to znovu zdôrazniť, že počas holandského predsedníctva začneme s dvomi dôležitými ustanoveniami v dohody. To je register aktov prenesenej právomoci, ako aj register rozpracovanosti legislatívy a myslím si, že komisia príjme pomorné, pomocné, podobné kroky, ktoré zvyšia transparentnosť únie ako celku. Pokiaľ ide o MSP, myslím si, že pán podpredseda EK bol veľmi jasný a zrozumiteľný a ja súhlasím aj s tým, čo povedala pani Sigiford, má pravdu, musíme plniť naše sluby a prísť výsledkami a ja dúfam, že budeme aj tak konať. A skôr, než skončím, pán predseda, dovoľte, aby som sa poďakovala hlavnému vyjednávačovi Giferhorsatovi a Francovi Timmermansovi, plnému podpredsedovi, ako aj ministrovi Nikolasovi Šmitovi, že dosiahli túto dohodu. A chcem sa poďakovať aj spravodajkyni pani Hübnerovej a kolegom v výbore AFKO za tvrdú prácu. Pán predseda, teším sa na spoluprácu s parlamentom a mm, komisiou na realizácii tejto dohody. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pani spravodajkyni. Ďakujem. Chcem sa obrátiť na inštitúcie, ktoré sú tu dnes s nami a chcem sa im poďakovať. Chcem sa poďakovať rade pred, e, zastúpenej holandským predsedníctvom a komisii zastúpenej podpredsedom Timmermansom za to, že ste pripravení implementovať túto medziinstitucionálnu dohodu o lepšom zákonodarstve a som presvedčená, že ak budeme pracovať na implementácii v úzkej spolupráci, ak sa zaviažeme, že budeme rozumne implementovať, tak možno nedokážeme urobiť tú ďalšiu mílu, ten ďalší celý krok navyše, ako ste povedali, pán podpredseda. Ale ako mnohí kolegovia nespovedali, povedali, implementácia nám pomôže urobiť viac pre lepšie zákonodárstvo a myslím si, že dokážeme urobiť aj ten krok za to, im, za to čo je na papieri a parlament to chce. Dúfame, že rada začne debatu o implementácii a zaručí implementáciu v úzkej spolupráci s parlamentom a s komisiou. A toto sú dobre správy pre nás. Pre nás v EP je tiež dôležité, aby sme pokračovali v lepšom zákonodárstve a že dosiahneme rovnováhu a rovnosť medzi zákonodarcami. Prijali sa takéto kroky na zlepšenie výmeny názorov a informácií medzi Radou a Európskym parlamentom. Musíme ďalej rozvíjať túto spoluprácu. Transparentnosť rozhodovania i keď je uznaná v dohode, si vyžaduje ďalší dohľad v etape realizácie. Naozaj je na nás, ako niekto povedal, aby sme implementovali túto inštitúciou a v zákonodárstve spôsobom, ktorý znásobí hodnotu tohto medziinštitucionálneho silia k lepším zákonom a preto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí boli zapojení do tejto činnosti v inštitúciách a ja dúfam, že zajtra táto práca skončí happy endom. Ako ste povedali, pán podpredseda, je to naozaj len začiatok spoločného silného úsilia pri implementácii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Hübnerovej. Ešte som si myslela, že raz poviete, že toto je začiatok krásneho priateľstva. E, začiatok priateľstva. A túto vetu poznáme z Blanka. Týmto končím debatu.